zabezpečiť, že budeme mať robustnú trhovú kontrolu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Dostali sme návrh na uznesenie, končím rokovanie, hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalšie rokovanie je 14. júna zajtra od 9. do 2. a od 3. do 5. A program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke parlamentu. Odročujem rokovanie a ďakujem aj tlmočníkom.